40 členov. Ďakujeme pekne a teraz budeme pokračovať v našom hlasovaní. A k rokovaciemu poriadku pán Carver. Ďakujem, pán predsedajúci. Pán e, Šulc e, sa mal vyjadriť k veľmi dôležitej veci. Ja si myslím, že E, došlo k e, rozhovoru medzi politickým skupinám. Ja by som rád videl tento list, aby mohol teda, aby prišiel z úradu predsedu Šolca. Teraz budeme hlasovať k správe Jazvoviecka. pokiaľ ide o dohodu medzi EÚ a Švajčiarskom. Okay. No. We'll move to the vote. Ah. Eh, Pán predseda eh, Šimon Pérez, eh, laureát Nobelovej ceny, včera zápasil o život Mali by sme ako Európsky parlament e, naň v tejto chvíli pomyslieť a zaželať mu, aby sa opäť vrátil do aktívneho života. Sperăm ku toci în acest lucru. E, dúfame, e, že, to, že sa zlepší jeho situácia a želáme mu všetko dobré. Takže pristúpime k správe Jasloviecka, protokol k dohode medzi EÚ a Švajčiarskom. Menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Votul este închis. Končím hlasovanie. Otváram hlasovanie. Votul este închis. Končím hlasovanie. Exactly, e adoptat. Takže je to schválené. Šogor. Teraz správa Šogor. Tripartitný sociálny summit pre rast a zamestnanosť. E, je to menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Votul este închis. Končím hlasovanie. Adoptat. Je to schválené. Raportul Belet. Správa Belet. Technické požiadavky na pravidla vnútrozemskej vodnej dopravy. Akt je schválený definitívnym spôsobom podľa dohody medzi Európskym parlamentom a radou. Správa Lambsdorff. Dohoda o hospodárskom partnerstve medzi EÚ a štátmi SADC, DP, DHP. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Tu Končím hlasovanie. Adoptat. Je to schválené. A teraz správa o vykonaní dohovoru o práci v odvetví rybolovu. Nech sa páči. Presidente, gracias, presidente. Ďakujem, pán predsedajúci, chcem sa poďakovať všetkým, ktorí mi pomohli pri príprave tohto uznesenia. Tento parlament musí si pripraviť pozíciu pre európsky sociálny dialog a musí sa pripraviť na to, že EÚ bude hrať hlavnú úlohu pre, pri zlepšovaní pracovných podmienok e, rybárov v sektore rybolovu, ktorých sú milióny. Musíme zvýšiť ich sociálnu ochranu, ich mzdy musia byť dobré stabilné a musia mať primerané odpočinkové časy, musia sa dodržiavať pravidlá Medzinárodnej organizácie práce, lebo inak hospodárska globalizácia povedie naďalej k tomu, že e, sa budú ich e, práva oslabovať. No a preto sme našli veľkú väčšinu pre túto dohodu. Bez sociálnych práv nebude existovať demokracia. Mhm. Dúfam, že budeme mať naďalej vašu podporu. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Je to schválené. Teraz pristúpime k správe o najnovšom vývoji v Poľsku. Máme tu návrh uznesenia e, od ENF, e, nominálne hlasovanie. Votul este închis. Končím hlasovanie. Respins. Je to zamietnuté. Teraz pristúpime k návrhu uznesenia piatich politických skupín. Článok 3 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava, je to schválené. Druhá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava, je to schválené. Článok 4, pôvodný text v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava, je to schválené. Druhá časť, za, proti, kto sa zdržiava, je to schválené. Bod 6, kto je za, kto je proti, kto sa zdržiava, schválené. Článok 7, Nominálne hlasovanie. Otváram hlasovanie. Votul este închis. Končím hlasovanie. Je to schválené. Článok 8. Dve časti. Prvá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržiava? Je to schválené. Druhá časť. Nominálne hlasovanie. Otváram hlasovanie. Votul este închis. Končím hlasovanie. Je to schválené. Článok 8, pozmeňovací návrh 3. Menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Pozmeňovací návrh 4. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to zamietnuté. Pozmeňovací návrh 5. Menovité hlasovanie. Votul este închis. Končím hlasovanie. Respins. Zamieta sa. Pozmenujúci návrh 6, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamieta sa. A teraz dvojka pôvodný text za, proti, zdržali sa hlasovania. Príjma sa. 12. Kto je za? Proti? Zdrž sa hlasovania. Schváľuje sa. 13. Za? Proti? Zdržali sa hlasovania. Schváľuje sa. Odôvodnenie A. Prvá časť. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Schváľuje sa. Druhá časť. Za? proti, zdržali sa hlasovania, schvaľuje sa zdôvodnenie H, dve časti, prvá časť za, proti, zdržali sa hlasovania, schvaľuje sa druhá časť za, proti, zdržali sa schválené H, kto je za, kto je proti, kto sa zdrža hlasovania, schvaľuje sa. Je prvá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, schvaľuje sa druhá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, schvaľuje sa K, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, schvaľuje sa odôvodnenie 2ITV, pozmenujúci návrh 1, otváram hlasovanie, menovité hlasovanie, končím hlasovanie. E, zamieta sám. Pôvodné znenie menovitým hlasovaním otvárame. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Príjma sa. Pozmeňujúci návrh 2, menovité hlasovanie. Hlasujeme, prosím. Konec hlasovania. Zamieta sa. Odôvodnenie je dve časti, prvá časť, kto je za, kto je proti, zdržal sa hlasovania, druhá časť za, proti, zdržal sa hlasovania. Ja by som to predsa len overil, takže otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Zamieta sa. A teraz uznesenie ako celok menovitým hlasovaním. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Prechádzame k správe Castaldo. Áno, pán Castaldo, prosím. Ďakujem, pán predsedajúci. Ďakujem tieňovým spravodajcom za vynikajúcu prácu na tejto správe. Išlo nám o počiarknutie spolupráce e, v súčasnom regionálnom e, e, ktorá je v súlade s našimi hodnotami a princípmi Treba oceniť úsilie tuniskej občianskej spoločnosti v e, posledných e, rokoch. Takže my skutočne e, myslíme, že je to až na Nobelovú cenu. Mm. Ďakujeme pekne. Článok 27, prvá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa hlasovania, schvaľuje sa druhá časť za, proti, zdržali sa hlasovania, schváľuje sa článok 31, dve časti, prvá časť, kto je za, proti, zdržal sa hlasovania, schváľuje sa druhá časť za, proti, zdržali sa hlasovania, schváľuje sa článok 34 v dvoch častiach, prvá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, schvaľuje sa. Druhá časť, to je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, schvaľuje sa. Článok 43 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, schvaľuje sa. Druhá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa hlasovania, schvaľuje sa. Článok 50, dve časti. Prvá časť za, proti, zdržali sa hlasovania, schvaľuje sa druhá časť, menovitým hlasovaním otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schvaľuje sa. Článok 60 na dvoch častiach. Prvá časť za, proti, zdržali sa hlasovania, schváľuje sa druhá časť menovitým hlasovaním, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schváľuje sa. Článok 62 v dvoch častiach. Prvá časť, kto je za, kto je proti, kto sa zdržal hlasovania, schváľuje sa. Druhá časť za, proti zdržali sa hlasovania. Schváľuje sa 63, ktoré je za, proti, zdržali sa hlasovania. Schváľuje sa 64, menovité hlasovanie. Hlasujeme, prosím. Konec hlasovania. Schváľuje sa. Dôvodnenie M, jednotka, kto je za, kto je proti. Zdržali sa hlasovania, schváľuje sa. Teraz uznesenie ako celok menovitým hlasovaním. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Schváľuje sa. Blahoželám spravodajcovi a teraz správa Balaš, sociálny dumping v Európskej únii. Pozmenujúci návrh 1. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal hlasovania? Zamieta sa. Článok 1 v troch častiach, všetky v menovitom hlasovaní. Prvá časť Koniec. Schvaľuje sa druhá časť. Hlasujeme. Koniec. Schvaľuje sa tretia časť. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. Schváľuje sa. Článok 2, dve časti, menovitým hlasovaním. Prvá časť, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schvaľuje sa druhá časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie schváľuje sa. Článok 7, prvá časť, kto je za, kto sa, zdrža, kto sa zdržal hlasovania, druhá časť za, proti, zdržali sa hlasovania, schváľuje sa článok 8 v dvoch častiach, menovitým hlasovaním, prvá časť, otváram hlasovanie. Votul este închis. Hlasovanie je ukončené. Prijaté. Druhá časť, e, hlasovanie sa začalo. Hlasovanie je ukončené. Prijaté. Článok 11, prvá časť, za, proti, zdržali sa, prijaté. Druhá časť, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Ale overíme si to. Ehm, hlasovanie otvorené. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Článok 13, dve časti, menovité hlasovanie, prvá časť, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Článok 15. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Článok 18. 6 častí menovité hlasovanie. Prvá časť, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Druhá časť, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté tretia časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Štvrtá časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Prijatá časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Šiestá časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Článok 22 má tri časti, menovité hlasovanie. Prvá časť, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Druhá časť, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Tretia časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Článok 24, dve časti, prvá časť. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Prijaté. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Článok 25. Dve časti. Obe menovité hlasovanie. Prvá časť. Otvorené hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Článok 28, dve časti, menovité hlasovanie, prvá časť, hlasovanie e, otvorené. Končím hlasovanie. Prijaté. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Článok 29. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. Pán predseda teraz hovorí o overení, overenie, takže overenie, hlasovanie na overenie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Článok 30, kto je za? Proti? Zdržali sa? zamietnuté. Ale môžeme to overiť, ak chcete. Článok 30, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Článok 31, 4 časti, všetky nominálne hlasovanie, prvá časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Tretia časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijat. Štvrtá časť. Prija- otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Článok 32. Za. Proti. Zdržali sa prijaté. Článok 35. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Článok 37 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Článok 44 za. Proti. Zdržali sa. Overíme si to. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Článok 48, dve časti, prvá časť za, proti, zdržali sa, prijaté. Overíme to. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Druhá časť za. Proti. Zdržali sa. Overíme. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Článok 49, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 51, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie prijaté. Článok 52, 5 častí, všetky menovité hlasovanie. Takže prvá, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Druhá časť, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Tretia časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Štvrtá časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie Prijaté. Piatá časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Článok 53, dve časti. Prvá časť, kto je za, kto je proti, zdržali sa. Prijaté. Druhá časť, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Článok 54, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Hlasovanie je ukončené. Prijaté článok 56, dve časti, menovité hlasovanie. Prvá časť, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Článok 57. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie prijaté. Článok 59 za, proti, zdržali sa. Overíme si to. Overíme si článok 59. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Úvodné ustanovenie A dve časti. Prvá časť, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. E, končím hlasovanie. Prijaté. Druhá časť, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. potom úvodné e, odôvodnenie e, Pán predseda sa ospravedlňuje, takže e, odôvodnenie D dve časti, menovité hlasovanie, prvá časť, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Druhá časť. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Odôvodnenie P, tri časti, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie o prvej časti. Končím hlasovanie. Prijaté. Prvá časť, e, druhá časť otvorená hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Tretia časť. Menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Odôvodnenie A Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Prijaté. a D, dve časti, menovité hlasovanie. Prvá časť, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Druhá časť, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté a teraz uznesenie ako celok, menovité hlasovanie, otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Prijaté. Takže blahoželám pánu Balašovi. Takže uh, point of order, pán e, Čanecký. Niekto sa prihlásil? Áno, pán Čanecký. Takže procedurálna námietka. Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, Vážený pán predsedajúci, dámy a páni, počas rozprave, počas, pani, po, počas rozpravy o e, stavu e, Európskej únie došlo k veľkému incidentu, totiž e, údajne bol prítomný taký ruský predstaviteľ, ktorý nemal byť prítomný, aby som vás chcel vyzvať, aby sa v budúcnosti predišlo takémuto incidentu. I, I personally because... Ehm, ja som sa nemohol venovať tejto vyššej úrovni, takže neviem, čo sa odohralo, ale v každom prípade ďakujem za túto poznámku. There is another... We have two more points over, Mr. Pán Lambsdorff, ale najprv náš ďalší kolega. Vážený pán predseda. Pán predsedajúci, chcem sa vyjadriť k hlasovaniu, ktoré sa konalo k mojej správe. Som spravodajca. Ďakujem tieňovým spravodajcom za vynikajúcu prácu, ktorá bola naozaj dlhá, náročná a jednu e, jednoduchú pripomienku mám. Európa prostredníctvom parlamentu sa teraz vyslovila, že chce sociálny pokrok, takže teraz už je potrebné to naozaj zrealizovať. Ďakujem. Ich will ganz kurz auf das reagieren, was Kollege Czarnecki Stručne chcem zareagovať na to, čo povedal kolega Čarnecký. My sme si tu stanovili určité pravidla. Diplomati iných štátov smú sa zúčastniť na rozpráve, môžu ju pozorovať. Dvaja diplomati na jednu ambasádu, tak je to určené toto pravidlo. Ruský ambasádor si chcel e, pozrieť túto živú diskusiu dnes v parlamente a to je v poriadku. V sobotu sa konajú voľby v Rusku do štátnej dumy a ja si myslím, že by bolo dobre, keby štátna duma bola tak živým fórom, ako je Európsky parlament. Ďakujem. Mulțumim. Trecem acum. Trecem... Ďakujem. A teraz e, pristúpime k poslednému hlasovaniu. Delegované nariadenie komisie, ktorým sa do, e, doplňa e, nariadenie Európskeho parlamentu Rady o, o retailových investičných produktoch. Článok 4 pani Pervonš Beres. Ďakujem, pán predsedajúci. My pravdepodobne zamietneme návrhy technických noriem, ktoré nám predkladá Európska komisia, pretože nepočúvala rady tohto parlamentu a názory, ale chceme potvrdiť, že naďalej nám záleží na ochrane malých investorov. Takže preto predkladám e, môj pozmeňovací návrh ústny. Žiadam o podporu pre tento pozmeňovací návrh. Ďakujem. Máte ešte nejaké návrhy k tomuto pozmeňovaciemu návrhu, ktoré chcete predniesť? Nie. Navrhujem, aby sme pristúpili k hlasovaniu. Kto je za, proti, zdržali sa, schválené. Teraz hlasujeme o celom uznesení. Musím povedať, že potrebujeme väčšinu 376 eh, hlasov. Otváram hlasovanie. Votul este Închis. Končím hlasovanie. Je to schválené. Ďakujem. Very tight. But if I didn't, they would say, no, no, no. You... Colleagues. Kolegyne, kolegovia, teraz nás čakajú vysvetlenia hlasovaní. Tí, ktorí chcú odísť, prosím, aby opustili miestnosť a aby umožnili ostatným vysvetliť e, svoje hlasovanie. Začíname teda roz, e, vysvetlenia hlasovaní. Máme tu vysvetlenia k záverečnému hlasovaniu k správe pána